chce priblížiť Európe, bude musieť eh, pokračovať v oblasti justície transparentnejšie než doteraz. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Takže, kolegovia, tým sme uzavreli rozpravu o Ukrajine a teraz môžeme eh, prejsť k hlasovaniu. Eh, prvý bod bude hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení o Madagaskare. Je to menovité hlasovanie, takže pripravte si karty. A budeme hlasovať najprv o spoločnom návrhu uznesenia. Hlasovanie je otvorené. Všetci už mali čas odvoliť, odhlasovať. Týmto končím hlasovanie. A je to schválené. Ďalší bod je hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení e, o Guantaname. Najprv budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predložila skupina ECR, takže kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom tu máme spoločné uznesenie odprezentované štyrmi skupinami odsek 1. Práve som dostala informáciu, že to hlasovanie bolo stiahnuté, takže budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 6 odseku 2. Kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7 v odseku 2 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8 v odseku 2 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Odsek 3. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. A teraz pani Veržier by sa chcela ujať slova. Kolegovia, ospravdlňujem sa, že vystupujem v hlasovaní, len by som požiadala, aby číslo 9 nebolo v odseku 4, ale v čísle 7. Myslím, že tam je chyba. Pozmeňujúci návrh 9 e, sa týka spravodlivého súdneho sporu. A týka sa to teda iného, inej témy, než tam, kde je v súčasnom odseku. Ďakujem veľmi pekne za objasnenie, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 12 v odseku 4 teraz je to menovité hlasovanie. Hla, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A výsledok je, že je to zamietnuté. Teraz máme pozmejúci návrh 10 za, proti, zdržala sa, zamietnuté. Teraz pozmejúci návrh 9 v odseku 7 za, proti, zdržala sa, zamietnuté odsek 7, tam je to oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, takisto schválené. Odsek 8 teraz. Za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz máme pozmeňujúci návrh 1 po úvodnom ustanovení B. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté po tu máme pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. E, úvodné ustanovenie G, 11 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie H, opäť oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, Zdržal sa? Prijaté. Teraz prechádzame k vodnému ustanoveniu H, tam máme e, pozmeňujúci návrh 4, tam zamietnuté. Potom úvodné ustanovenie K, za, proti, zdržal sa. Schválené. Potom je tu úvodné ustanovenie L, e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A rovnaké ustanove, úvodné ustanovenie, ale 5K, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz môžeme hlasovať o celom uznesení. Máme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A bolo to teda prijaté. A záverom máme hlasovanie o Ukrajine a to je 5 návrhov uznesení. Ako prvé začneme s uznesením S a D. Proti zdržali sa zamietnuté. Uznesenie GUE